do, od 18. februára roku 2011. Zápisnica tohto zasadnutia bude predložené na schválenie parlamentu pri ďalšom zasadnutí parlamentu. Ak nebudú návrhy, tak roz, uznesenia, ktoré boli dnes prijaté, budú zaznamenané kolegovia a kolegyne. Teraz sme na konci tohto týždňa.